námietky. Príslušný výbor mi odovzdal opravu e, stanoviska Európskeho parlamentu. Táto je zverejnená v zápisnici našej dnešnej schôdze. V súlade s článkom 204 sa táto, spra- táto oprava bude považovať za schválenú, pokiaľ e, na neskôr 48 hodín pred e, po, ozna- po tomto oznámení e, nepredloží žiadna politická skupina žiadne zmeny tohto rozhodnutia.